vám prečítať krátky odsek, ktorý súvisí s rozhodnutím niekoľkých výborov, ktoré sa rozhodli vstúpiť do e, rokovaní, e, ktoré súvisia s pravidlom 69C e, odsek 1 ohľadom toho, aby otvorili zasadnutie v pondelok 13. mája a síce nedostali sme žiadnu žiadosť o hlasovanie v parlamente a práve preto na základe rokovacieho poriadku výbory môžu začať s rokovaním. Týmto otváram hlasovanie. Máme tu procedurálnu poznámku od pána Karbera. Máte jednu minútu na procedurálnu poznámku. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Teraz som sa práve vrátil z Londýna. Mali sme tam skoršie stretnutie eh, s veľvyslancom, eh, bývalým veľvyslancom v Spojenom kráľovstve, ktorý počerkol tragédie, ktoré sa dejú nie len v africkom rohu, ale v Kene, Angolii a v ďalších krajinách. 2 milióny ľudí prišli o životy, ľudia sú ohrození a preto by som vyzval kolegov vo všetkých skupinách v tomto parlamente, aby sme urobili všetko, čo môžeme, preto aby sme upriamili pozornosť za tú tragédiu, ktorá sa deje v Afrike a zároveň našli všetky na kanály, akými môžeme týmto krajinám pomôcť. Ďakujem pekne. So the first vote is the... Prvé hlasovanie je správa od pána Salafranka Sancheza Neiru k európskej dohode medzi Európskou úniou a Brazíliou ohľadom úprav um, ústupkov pri rokovaní o Chorvátsku. Je to jednotlivé hlasovanie, otváram hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is closed.